keďže tu chýba spravodajkyňa pani Cornelisen už dobieha, takže nebudeme prerušovať schodu. Takže budeme sa venovať správe o právach žien v kandidátskych krajinách na vstup do EÚ. na, v krajinách Západného Balkánu. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť po anglicky. Práve som prišla z hlasovania, preto sa ospravedlňujem, že som meškala. Naozaj chcem poďakovať všetkým, ktorí na tomto spise so mnou pracovali, samozrejme tieňoví spravodajcovia, sekretariát výboru a Európska komisia, ktorá každej fáze tejto správy nám dávala dobré rady, delila sa s nami o skúsenosti, poznatky. Bolo to naozaj výborné. Takisto všetky vlády balkánskych krajín zareagovali na návrh, na pozmeňovacie návrhy. Mnohé mimovládne organizácie, minimálne mm, tu, tu ceca na tom podielal. Takže naozaj mnohí Mnohí ľudia sa podielali na tvorbe tejto správy, takže ešte pred hlasovaním sa dá povedať, že už správa poslúžila svojmu účelu, pretože bola možná široká debata o právach žien v krajinách na Balkáne. A už teraz vidíme, že sa to pomaly presadzuje ženy si dokážu presadzovať lepšie svoje práva. Ja som bola pozvaná do viacerých parlamentov, aby som o tej správe niečo povedala, keď bude odhlasovaná. A mohli sme teda od návrhu až po to, o čom sa bude teraz hlasovať, um, dokázali sme teda um, vyhodiť odtiaľ odsek odporúčaní pre Chorvátsko, pretože už ich splnili. Takže dúfam, že na budúci rok alebo ten rok potom, e, keď budú ďalšie odporúčania, budeme môcť vyhodiť všetky ostatné odporúčania, pretože všetky krajiny to už budú mať zapracované a teda posilní, posilnia sa práva žien. Najdôležitejšou e, vecou na tejto správe je, že mnohé zákony existujú na papieri. Krajiny veľmi intenzívne príjmajú rôznu legislatívu, aby teda dosiahli súlad s aký komunotér. Ale v praxi mnohé ženy ešte tieto práva nevyužívajú, pretože buď o nich nevedia, alebo nie sú inštitúcie, ktoré by nahlásili diskrimináciu, alebo právny štát nefunguje tak, ako by mal. Takže s našimi odporúčaniami sme to zo všeobecnili nielen pre všetky krajiny, ale máme teraz aj veľmi konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny, pre každú z krajín Západného Balkánu. A naozaj dúfame, že e, tú výzvu príjmu, že začnú implementovať e, tieto odporúčania, aby sme to v budúcnosti mohli zo správy vypustiť. Ďalšia vec, ktorú by som ešte chcela spomenúť, spomenul, eh, slúbila som kolegom, že to spomeniem. Eh, diskutovali sme o tom, ako nazvať určitú krajinu, či ju nazývať bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, alebo vynechať eh, bývalá Juhoslovanská republika. A v končnom dôsledku sme sa dopracovali k širokému kompromisu a rozhodli sme sa, že to budeme nazývať v prípade posledného mena bývalá eh, Jugoslovanská republika Macedónsko a v prípade prídavného mena Macedónsky. Eh, takže dúfam, že všetci s tým dokážu eh, súhlasiť, dokážu to akceptovať. bolo mi povedané, že nie vo všetkých jazykových verziách to takto funguje, ale dúfam, že tento problém ešte doriešime, aby teda všetci boli spokojní aby za to mohli hlasovať eh, z celého srdca. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Cornelisen. A prejdeme priamo do procedúry Catch the Eye. Slovo má pani Svidelská. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vďaka e, tejto správe môžeme e, skutočne výrazne e, vypracovať, vypracovať naše stanovisko týkajúce sa žien a práv žien v balkánskych krajín, kde sa, môže, kde sa môžu rešpektovať aj ich kultúrne danosti. Nie všetky nie všetky môžu pracovať na eh, pr- trhu práce a tí, ktorí sa na druhu práce zúčastňujú, nemajú rovnaké, nemajú rovnaké práva ako muži. My jednoducho musíme uh, toto, uh, musíme toto um, artikulovať a musíme proti tomu protestovať. V každom prípade nesmie v každom prípade je potrebné, aby Európsky parlament precízne vyformoval svoje stanovisko, aby poukázal na aspekty nerovnoprávneho zaobchádzania so ženami, ktoré budia, budia naše veľké obavy a dúfame, že e, kompetencia parlamentu prispieje k zlepšeniu situácie v týchto krajinách. Silvia. Ďakujem slova pani Dančila. Conform unor studii recente... Ďakujem, pani predsedajúca. Podľa nedávnych štúdí je tu nedostatok štatistických informácií o rodovej rovnosti násilia na ženách, porušovaní práv žien v krajinách na Západnom Balkáne, ktoré sú kandidátmi na členstvo v EÚ. Avšak veľmi potrebujeme takéto údaje, aby sme mohli zlepšiť podmienky žien, e, ktoré sú predmetom veľkých diskriminácií. Treba podávate správy o zlepšovaní ich eh, hospodárskych, politických podmienok. Takisto musíme sa zamerať na ich eh, prítomnosť na trhu práce a zaručiť eh, účasť aj v rozhodovacích procesoch. Chceme pozbudiť podnikateľského ducha medzi ženami, čo je dôležité pre posilnenie demokracie v kanadských krajinách Balkánu. Ďakujem, slova pani Wertmann. Äh, Sedem západných balkánskych krajín sú prístupovými kandidátmi, ktorí tieto krajiny pracovali rozdielne tvrdo na to, aby zabezpečili äh, a schválili zákony o äh, rovnakom, rovnom prístupe k ženám. Ale tieto zákony pri uplatnení, aj pri uplatnení týchto zákonov je v niektorých krajinách potrebné vykonať ďalšie kroky. Sú tu veľké diferencie. V niektorých krajinách napríklad eh, sú, je potrebné eh, intenzívnejšie zakomorovať ženy do rozhodovacích procesov v politickej, na politickej úrovni. Ja chcem kolegom povedať, že táto správa je veľmi vyvážená, veľmi objektívna a čo sa mi mimoriadne dobre páčilo, to, sú dosia- to, že dosiahnuté úspechy sa jasne akcentujú a preto sa príslušné krajiny podporujú v ich, eh, pod, takto podporia v ich eh, snahách. Pani Dunáček, nech sa páči. Ďakujem pani komisárka, vážené dámy a páni, pani predsednička, pani komisárka. Ja som bola deňovou spravodajkňou v tejto veľmi dobrej správe a ako už Mária Kornelisa povedala, celý rad krajín na to reagoval. Myslím si, že naozaj je veľmi dôležité sústredovať sa na úlohu žien e, v krajinách Západného Balkánu. Podobne ako všade inde, krajiny Západného Balkánu majú špecifickú pozíciu a je to práve kvôli tomu, že po období vojen, ktoré táto časť Európy zažila v 90. rokov a v podstate tieto vojny prebiehali veľmi intenzívne počas posledného obdobia, je dôležité sústrediť sa na otázky, ako sú vojnové znásilnenia a iné vojnové traumy, ktoré stále nie sú doriešené. Vojnoví zločinci, bez ohľadu na to, aké majú etnické zázemie, neboli postavení pred spravodlivosť. Ženy, ktoré boli znásilnené počas vojen, stále nedostali svoju spravodlivosť. A to je práve to, na čo sa táto správa sústreďuje. Je naozaj

Pán Kukan má slovo, nech sa páči. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čeliac tradičným pohľadom a stereotypom, ktoré ešte stále existujú v balkánskych krajinách, rešpekt pre práva žien je kľúčový znak modernizácie. Ako zástupcovia Európskej únie máme povinnosť prispieť k tomu, aby sme vytvorili zdravšie a spravodlivejšie spoločnosti, ktoré sa raz stanú súčasťou našej európskej rodiny. Som presvedčený, že Európska únia by mohla viac podporovať zapájanie a podporovanie žien v tomto regióne. Trošku váham, či toto by sme mali presadzovať prostredníctvom pozitívnej diskriminácie a kvót pre ženy, alebo či by sme to mali presadzovať skôr tým, že budeme vytvárať a podporovať ženy prostredníctvom podmienok, ktoré budú podporovať ich podnikanie, politické zapájanie, budeme disk- eliminovať diskrimináciu a, a verejné stereotypy. Ako politik častokrát sa stretávam so ženami z tohoto regiónu, ktoré dosiahli veľmi vysoké a významné politické pozície či už je to či už je to prezidentka Kosova, ministerka integrácie z Albánska alebo z Kosova, alebo niekdajšia ministerka z Chorvátska, z ďalších krajín v Bosne a Hercegovine. Vidím, že tieto ženy radi a hrdo zastávajú tieto pozície bez podpory kvót. Oceňujem pani Cornelisen za, ich, za jej vznešenú snahu v tejto náročnej téme. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďakujem má slovo pani Kleva Kekuš, nech sa páči. V imenu SND by sa želela zahvaliti... V mene socialistov a demokratov by som rada poďakovala spravodajkyni za veľmi dobre pripravenú a dobre nastavenú správu. Táto správa adekvátne zdôrazňuje význam, a význam rovnoprávnosti a postavenia žien na Západnom Balkáne. Hoci e, situácia na Západnom Balkáne sa postupne zlepšuje, sú tu stále problémy, ktorými sa musíme vysporiadať. Jedna z tých základných víziev je nízky počet žien aktívnych na trhu práce. To znamená, že ženy sú stále do veľkej miery finančne závislé od mužov. Druhým problémom je nízky počet žien v rozhodujúcich pozíciách, a to v politike, ale aj v hospodárstve s cieľom zabezpečiť rovnosť v tejto oblasti Potrebujeme implementovať systém kvót. Jedna krajina už takéto kvóty zaviedla, ostatné ešte nie. No a zároveň sa musíme vysporiadať so stereotypmi, ktoré tu existujú. Je najvyšší čas, aby vlády týchto štátov aktívne prijali záväzky voči rešpektovaniu medzinárodných štandardov. A to nielen v politike, ale aj v hospodárstve. Podobne ako povedala pani spravodajkyňa. Jedna vec je teória, druhá vec je prax. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Slovo má ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Princíp rovnosti v kandidátskych krajinách ešte stále nie je kompatibilný s legislatívou týchto krajín a práve preto v praxi musíme tieto práva presadzovať efektívnejšie. Zapájanie žien do politického života v týchto krajinách je kľúčové preto, aby sme dokázali zastabilizovať situáciu v týchto krajinách a vyriešili konflikty. No a zároveň to urýchli prístup týchto krajín k Európskej únii. Je neakceptovateľné, aby najmä vo vidieckých oblastiach týchto krajín stále veľmi veľa žien bolo obeťami diskriminácie a to z dôvodu etnických alebo náboženských. Nedostatok právnych nástrojov, ktoré dokážu zabezpečiť eh, ich pozíciu a obrániť ich pred domácim násilím, nedostatok antikoncepcie a niektorých ďalších prvkov, ktoré spôsobujú to, že niektoré zásadné a základné ľudské práva sa nedajú presadzovať v týchto krajinách, je stále problémom. Efektívnym by bolo eh, dosahovanie cieľ dosahovanie cieľov prostredníctvom efektívnejšej implementácie európskych hodnôt, najmä v oblasti rodovej rovnosti. Ďakujem pekne, pán Loren, nech sa páči. Pán Koferati. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o otázku práva žien, myslím si, že je to otázka, ktorá je stále dôležitá, takisto aj vzhľadom na krajiny, ktoré sa snažia ísť cestou smerom k normalizácii a k získaniu e, demokratizácie. Myslím si, že táto téma je, je veľmi potrebné ju e, pozorovať e, tak, ako sa to robí aj z občianského hľadiska, ale takisto aj v rámci našich prác, pretože ženy naozaj objektívne častokrát sú zneužívané na pracovnom trhu a ja ešte o to viacej, keď vidím takéto škody, ktorým musia vlastne ženy čeliť, by som chcel pritiahnuť vašu pozornosť k všetkému tomu, čo pokiaľ ide o spôsoby, možnosti a takisto takisto aj aktivity, ktoré sa týkajú e, žien, ktoré častokrát veľmi ťažko môžu získať pracovné e, miesto, zamestnanie, pretože nemajú treba dostatočné vzdelanie a častokrát e, sú postihnuté tým, keď tieto svoje aktivity vykonávajú, tak, či už ide o konkrétne práva alebo aj o ich ocenenie. Takže myslím si, že vždy by sme mali naozaj toto nestrácať zo zreteľa, pokiaľ ide o otázku tak na našich občanov, ako aj práv žien. Pán Kelly. Uh, compliments to the should <coughs> be the rapporteur for good work in this area. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu v tejto oblasti. Samozrejme, rodová rovnosť je niečo, čo si všetci veľmi vážime, čo uh, vyzdvihujeme, ale v praxi to nie je vždy realita. Najmä, keď si uh, uvedomíme, že v štvrtok popoludní, keď sa venujeme v tomto parlamente otázke ľudských práv všade na svete, uh, tak práve častokrát zaznievajú aj poznámky na to, že v mnohých krajinách majú ženy veľmi mála, málo práv. Ale podobne aj v Európskej únii, hoci, hoci rovnosť tu oficiálne platí, e, bariéry, na ktoré narážajú ženy, sú reálne a stále sa nám nepodarí s nimi vysporiadať či už, je to, či už je to oblasť politiky, alebo správnych rád firiem, alebo niečo podobné. Je zároveň veľmi dôležité, aby krajiny e, partnerstva a krajiny, ktoré pristupujú do Európskej únie, efektívnejšie napredovali na tejto ceste. V opačnom prípade, ak sa im nepodarí napredovať, mali by sme im jasne povedať, že sa nemôžu pridať k Európskej únii. Ďakujem pekne. Pán Boris, neviem, či je v sále. Ďakujem pekne. Rovnako ja by som rád zablahoprial pani spravodajkyni k vynikajúcej práci, k veľmi dobre pripravenej správe. Vždy, keď hovoríme o právach žien, nesmieme zabúdať na históriu Balkánu. Sú kandidátskymi krajinami, ale ich história bola pre nich veľmi zložitá, veľmi ťažká stále sa musia zmieriť a musia, sa, musia skonsolidovať svoju minulosť a e, stále prebieha proces e, urovnávania konfliktov z vojny, najmä čo sa týka zneužití a zločinov v oblasti práv žien a v oblasti ľudských práv. Ale dnes už môžeme poukázať niektoré dobré praxe, dobré skúsenosti aj na nás, aby sme dokázali propagovať efektívnejšie zapájanie žien vo verejnom živote, ale aj väčšie zapájanie žien v oblasti e, riadenia a správy firiem. Mali by sme ich e, učiť na základe tých dobrých skúseností, ktoré máme my a poskytnúť im tieto dobré skúsenosti a dobré príklady ako inšpiráciu a mali by sme sa snažiť e, zapojiť všetky balkánske krajiny do Európskej únie. No a oblasť e, rodového mainstreamingu je v tomto smere veľmi dôležitá. Mali by sme rozhodne byť príkladom a pripravovať našu legislatívu čo najúčinnejšie, tak aby sme dokázali vytvoriť priestor preto, aby táto legislatíva mohla byť implementovaná aj na Západnom Balkáne, aby ju mohli oni eh, zaviesť do svojho systému. Táto správa k tomu rozhodne prispieje. Ďakujem pekne. Pani komisárka, teraz máte vy slovo, aby ste, tak povediať, mohli chodiť po črepinách. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, vítam správu pani Cornelisen správu ohľadom práv žien eh, v oblasti Západného Balkánu som rada, že táto správa zobrala do úvahy celý rad rôznych aktérov, vrátane aktérov z občianskej spoločnosti, poslancov parlamentu, zástupcov vlád a občianskej spoločnosti. Táto správa jednoznačne identifikuje témy, v rámci ktorých um, ehm, prisudzujeme prioritu týmto otázkam aj z pohľadu komisie, najmä keď posudzujeme napredovanie Západného Balkánu v oblasti práv žien. Ako spomína táto správa, Implementácia a efektívne uplatňovanie legislatívy je kľúčovým. No a práve preto komisia nielen e, pomáha e, posilňovať túto pozíciu európskeho aky v oblasti rodovej rovnosti a práv žien, ale zároveň komisia poskytuje aj finančnú podporu a monitoruje implementáciu týchto otázok a snaží sa zabezpečovať efektívne uplatňovanie národnej legislatívy prostredníctvom odlišných nástrojov predstupových predstupovej pomoci a predstupovej stratégie. Ako určite viete, efektívne uplatňovanie všetkých smerníc v oblasti rodovej rovnosti je e, prísnou podmienkou pre získanie členstva v Európskej únii. Zároveň je to kľúčové aj preto, aby sme vytvorili inštitucionálne a administratívne štruktúry, ktoré budú uľahčovať implementáciu a presadzovanie práv rovnosti. V tomto kontexte Európska komisia povzbudzuje tieto štáty k tomu, aby sa silnejšie sústredili na rodovú rovnosť a práva žien v západnom, na Západnom Balkáne. Napríklad Poskytujeme asistenciu v oblasti tréningu sudcov a zároveň spolupracujeme aj s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú rodovej rovnosti. Európsky nástroj pre budovanie demokracie a ľudských práv poskytuje priame financovanie organizáciám, ktoré e, zabezpečujú alebo bojujú za práva žien a tieto výrazným spôsobom e, čerpali z tohoto nástroja. Iniciatívy pre práva žien boli posilnené aj prostredníctvom našej technickej asistencie, a to pre organizácie z občianskej spoločnosti a ich projekty. Už v, v našej stratégii rozšírenia z roku 2011 sme propagovali inovatívny prístup, tak aby sme domáce násilie efektívnejšie eh, bojovali proti domácemu násiliu v oblasti justície a presadzovania práva. Nachádza sa to v kapitole 24 prístupových rokovaní a zároveň ďalšej kapitoly 23 ohľadom justície a základných práv. A to sú dva veľmi silné stimuly pre reformy v týchto krajinách. Najmä eh, rokovacia kapitola 23 bude jedna z prvých, ktorá sa otvára a jedna z posledných, ktorá sa uzatvára a to až potom, ako uvidíme veľmi solidnú správu o efektívnej implementácii nástrojov. Dovolte mi to uzavrieť, pán predseda, s tým, že naozaj sme veľmi radi, že Chorvátsko ako budúci členský štát plne implementovalo právne zosúladenie svojho systému v oblasti rodovej rovnosti s európskym aký a naozaj môžeme len privítať váš návrh, aby rodová rovnosť v Chorvátsku slúžila ako dobrý príklad pre celý región. Toto je naozaj ďalší príklad toho, ako transformatívne dokáže pôsobiť proces rozširovania Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani komisárka, ďakujem kolegom ako aj pani kolegyni Kornelisin za správu a zajtra o 12.30 potom budeme hlasovať. Takže ďakujem a teraz máme správu pani Weberovej o Európskej charte stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ. Dávam slovo spravodajkyni. Nech sa páči.